otca von Belena, ktorý je členom delegácie pre USA a bude nahradený. Má niekto nejakú pripomienku? E, nevidím žiadne námietky, takže menovanie bude schválené. A teraz v súlade s článkom 3 a 4 rokovacieho poriadku právneho výboru z 22. marca. Tu došlo ku kvalifikácii mandátu a Jan Kozlovský a my vlastne by sme mali tento mandát potvrdiť. Je tu teda žiadosť o potvrdenie mandátu. Má niekto pripomienky, nemá niekto žiadne pripomienky, takže E, tento mandát je e, schválený v rámci procedúry spolorozhodovania by som chcel oznámiť, že v stredu predseda rady a ja podpíšeme dva